La seduta è aperta. E, zasadnutie je otvorené. Prvým bodom na programe e, sú e, závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. októbra, ale aj predloženie programu vedúcich predstaviteľov budovanie našej spoločnej budúcnosti po návrhoch Európskeho parlamentu, ktoré nájdete vo forme zhrnutia sme e, si vypočuli prejav predsedu e, e, Európskeho